Ešte máme lanovkové zariadenia pána Antonia Lópeza Istúriša. Ako prvá dostane slovo pani Fordová. Ďakujem veľmi pekne, že sa môžem vyjadriť k tejto téme. Ide tu o zaujímavú prípadovú štúdiu v tom ohľade, ako jednotný vnútorný trh funguje pre spotrebiteľov e, v rámci 28 členských krajinách, akú úlohu má Rada ministrov, Komisia, Európsky parlament a ako tu dochádza k interakcii. A je to vlastne prípadová štúdia, prečo je vlastne dôležité mať miesto pri rokovacom stole, za rokovacím stolom. Pred pár rokmi viacerí z nás videli tie šokujúce obrazy podniku v Turecku, ktorá vyrábala tisíce e, záchranných viest. Tieto záchranné vesty nepomohli, e, tieto falošné alebo zle urobené vesty nepomohli ľuďom, ktorých mali zachrániť. Na to, aby sme zabránili, aby sa takéto falošné produkty dostali na náš trh, Európska únia vypracovala spoločné štandardy, pokiaľ ide o spoločné ochranné prostriedky. To sa týka napríklad e, ochranných heliem a ostatných, to znamená prostriedkov, ktoré sa vlastne uplatňujú na viacerých pracoviskách. Som si istá, že kolegovia si isté spomínajú na poslednú krízu eboli, kde Európsky parlament kde práve tieto osobné ochranné prostriedky boli kľúčové na to, aby zachránili životy lekárov a sestriček. Ak by to neurobili, tak by sme jednoducho prišli o týchto lekárov. Je tu zodpovednosť výrobcov, ale aj importérov a tých, ktorí to predávajú. Takýmto spôsobom môžu úrady lepšie sledovať také produkty, ktoré jednoducho sú falošné a neplnia svoj účel. Ak budeme mať spoločné štandardy v Európskej únii, tak budeme mať možnosť zabezpečiť predávanie bezpečných prostriedkov v celom svete. Takýmto spôsobom potvoríme náš vlastný obchod. Tie technické zmeny, ktoré máme v správe, o ktorej tu momentálne hovoríme, pomôžu zjednodušiť a zmodernizovať 25-ročnú legislatívu privítali to tak výrobcovia, ako aj spotrebiteľské organizácie, ako aj hráči, trhu, hráči na trhu. A ja takisto tento návrh vítam. Ale jeden z tých kľúčových e, pilierov jednotného vnútorného trhu je aj otázka, že koľko spoločnej štandardizácie vlastne potrebujeme. V rámci toho pôvodného postupu zo strany komisie sa navrhovalo navýšenie miery legislatívy, predovšetkým napríklad pokiaľ ide doma, že by sa tomu venovali členské štáty. Myslím si, že potrebujeme nové zákony, ktoré budú vychádzať e, z viacerých e, vstupných informácií. Nebola tu napríklad dopadová štúdia, ktorá by sa týkala navýšenia tejto miery predpisov. Nemyslím si, že potrebujeme e, dohodu e, ohľadne napríklad lukavic, ktoré požívam pre umývanie riadov. Takže ja by som bola rada, ak by sme sa nevmiešavali ľuďom do toho, čo robia vo vlastných umývadlách v kuchyni. A takýmto spôsobom. E, vítam to obmedzenie, ktoré sme tu mali, predtým, že jednoducho zamedzíme takémuto prílišnému zasahovaniu do národných predpisov. Potom sme išli na rokovanie na radu, tam sme mesiac rokovali a vlastne tam sa súhlasilo s tým, čo navrhovala väčšina poslancov. To znamená, už nebudeme mať takéto európske prísi, pokiaľ ide o rukavice, ktoré máme pri umývanie riadov. To znamená, nebudeme tu mať viacerých nebudeme tu mať viaceré také nadmerné predpisy, ktoré sa týkajú viacerých iných projektov. Ale 27 týchto ministrov predsa len vo veľkej väčšine hlasovali takým spôsobom, že by predsa len chceli európske predpisy, pokiaľ ide o vyrábané rukavice, ktoré používame pri e, pečení. Ja rešpektujem ich demokratické rozhodnutie, ale predsa len vrátanie e, e, vrátane e, Príprave týchto predpisov si nemyslím, že to jednoducho prispieje k ochrane spotrebiteľov, ale predsa len súhlasím s tým, ako sa rozhodli demokraticky zvolení ministri. Takže aspoň sme sa zbavili týchto rukavíc, ale dokonca aj parazolov, dážnikov, o ktorých rečnička hovorila. Ale predsa len tu máme ďalšie predpisy, ktoré sa týkajú iných oblastí, ktoré majú umožniť, aby sme mali menšiu byrokraciu, pokiaľ ide predovšetkým o tieto osobné ochranné prostriedky. Ja si myslím, že to všetko umožní spotrebiteľom a, a obchodníkom a, robiť si svoju prácu. Ďakujem veľmi pekne. A ďalší dostane slovo pani Štýler. Ďakujem veľmi pekne. Pani Pecinčko, ďakujem pekne za spoluprácu v tejto oblasti. Tí z nás, ktorí si dnes zapálili plynný zariadenie, plynný spotrebič alebo varič na plyn, tak toto zabezpečuje týmto, že takéto zariadenia spotrebiče, ktoré robíme, ktorými používame každodenne, takže budú bezpečné, že budú plniť svoj deklarovaný účel a že takto budú predávané po celej únii. Týmto vytvárame precedens za príklad, že takáto spoločné pravidlá pre všetky e, plynné e, teda spotrebiče spalujúce plynné paliva e, dokážeme pokryť produkty, ktoré sa rozšírujú na 500 miliónov občanov sú tu isté bezpečnostné postupy, ktoré musia dodržiavať rovnakým spôsobom výrobcovia vo všetkých členských štátoch. Zajtrajšie hlasovanie na plenárke e, bude predstavovať, e, bude sa vzťahovať na záverečný text, e, ktorý bol dosiahnutý v rámci trialógu. Dúfam, že všetci podporia túto dohodu, nakoľko sa nám podarilo nájsť dobrý kompromis medzi všetkými zúčastnenými stranami. V závislosti od výsledku hlasovania na plenárke bude toto nariadenie transponované do vnútroštátnych predpisov do januára 2000. 2016, nie. 2020. Samozrejme, je tam veľa zariadení. 470 miliónov je takýchto zariadení v súčasnosti a rastie tento počet. Viac ako 30 miliónov e, takýchto spotrebičov je predávaných ročne. Asi 40 miliard je obrad z takýchto spotrebičov Tento trh má obrovský rozsah a pri takomto rozsahu je úplne po, povinnosťou, aby sme nastavili čo najväčšie štandardy na výrobu a bezpečnosť výroby takýchto spotrebičov, ktoré spotrebujú plyn, tak aby sme zabezpečili ochranu zdravia a bezpečnosti osôb, ako aj domácich zvierat. Keď hovoríme o bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, rada by som sa venovala otázke oxidu uhlovnatého lebo pri spalovaní plynu dochádza aj k e, tvorbe oxidu uholnatého. A to je samozrejme jedovaté. Samozrejme, v tomto nariadení sú isté odkazy na hodnoty, ktoré sa týkajú prítomnosti e, oxidu uholnatého a je dobré, že je to v takomto texte, ale nerobia dostatočnú prácu vlády, štátov, ani EU samotná a zdá sa, že dôležitosť tohto je zmien, je nejakým spôsobom zmenšovaná, pričom oxid uholnatý často sa o ňom hovorí ako o tichom zabijakovi, e, ktorý má na svedomí veľký počet úmrtí ročne a týmto úmrtiam sa dá predísť. E, prípad e, detí z Británie z roku 2006 Bobby a Kristin Shepardovi, ktorí zomreli na otravu z oxidu, oxidu uholnatým v dôsledku pokazeného variča. To vyvolalo veľké pobúrenie a volanie po zmene. David Hinchcliffe vyzval eh, na zlepšenie a zostranie predpisov, ktoré sú uplatňované na rovni EÚ v tejto veci, aby sme zabranili eh, budúcim umrtiam. Veľká časť eh, ľudí z Británie, ktorí kempujú povedzme cez leto, ktorí využívajú variče, takí, ktoré produkujú takýto typ jedovatého odpadu, tak tí sú vystavení takémuto riziku. My musíme nastaviť minimálne štandardy pre všetkých e, obchodníkov a retailerov a musíme aj v rámci hotelových zariadení nastaviť takéto pravidlá. Samozrejme, aj cezhraničný rozmer si zasluhuje legislatívnu úpravu a treba spotrebiteľov správne chrániť bez hľadu na to, kde sa nachádzajú. A keď nebudú nejaké návrhy, ktoré sa týkajú gastronomie a hotelierstva, e, my tu máme ešte z roku 1986 nariadenie a chceme ale revíziu každopádne zabezpečiť. To je jediný legislatívny nástroj, ktorý obsahuje usmernenia, ktoré sa týkajú e, spotrebičov, ktoré používajú plyn alebo spalujú plyn. E, my si želáme osobitné ustanovenia, ktoré sa týkajú bezpečnosti používania oxidu uholnatého a detektorov na oxid uholnatý. E, nemáme žiadne spolahlivé údaje, ktoré sa vzťahujú na oxid uholnatý my to musíme napraviť. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, ja verím, že budete so mnou súhlasiť, že bezpečnosť takýchto plynov alebo zariadení a teda aj tých, tých ktoré produkujú oxidoholnaty, že musíme to dobre pokryť. A ďakujem za pozornosť. Pán López Isturies White. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, ďakujem pani komisárka, ďakujem kolegom v tomto skvelom auditóriu. V tejto chvíli je asi 500 tisíc zariadení lanovkových v Európe. 15 tisíc takýchto zariadení. Je to asi 16 celosvetového trhu s týmito zariadeniami. E, samozrejme, lyžiarské odvetvie je hlavným odberateľom takýchto zariadení a hovoríme tu o pracovných miestach e, v rámci firiem, ktoré inštalujú takéto zariadenia, pričom majú milióny užívateľov po celom svete. Tieto čísla konkrétne mám len počiarkujú dôležitosť zabezpečenia vysokej miery ochrany spotrebiteľa pri správnej harmonizácii technických štandardov a zároveň treba zabezpečiť jasné štandardné pravidlá, ktoré sa budú aplikovať rovnako po celej únii. Tým zabezpečíme globálny panorópsky trh, ktorý bude zároveň takou referenciou, meritkom celosvetovým. E, završenie takého jednotného trhu je vecou, ktorú vníma veľmi vážne tak IMCO, ako je komisia. Od doby, kedy bolo zriadené spoločenstvo prvýhľa ocel, tak tu dochádzalo k progresívnej integrácii. Harmonizovaný vnútorný trh zľahčí hospodársky rast v rámci našich firiem a podnikov. V súčasnej situácii musíme zdôrazňovať výhody únie v snahe e, tvoriť viac e, bohatstva pre naše podnikateľské subjekty. My príjmame kroky, ktoré zlepšia podnikateľský trh, ktorý bude viac e, priateľský voči spotrebiteľom. Toto je veľmi špecifický sektor lanovkových zariadení, preto je aj správa veľmi technická smernica z roku 2000, ktorá je teraz nahradzaná nariadením, obsahuje e, viaceré diskrepancie, ktoré budú zajtra vyriešené. Zabezpečíme plnú harmonizáciu a tým e, bude možné e, dodržiavať ten všeobecný politický záväzok smerom k lepšej regulácii a k lepšej tvorbe právnych predpisov v Európe. Toto vytvorí predpoklady pre inštalovanie bezpečnostných komponentov do lanovkových zariadení a tie budú môcť e, obiehať e, slobodne po celej Európe. My chceme zabezpečiť jednotnú implementáciu po celej únii a samozrejme potrebujeme harmonizáciu, pretože členské štáty nebudú môcť e, príjmať potom voľnejšie alebo prísnejšie pravidlá v rámci svojich systémov. Týmto zabezpečíme splnenie podmienok e, nevyhnutných na predaj po celej únii. Každopádne členské štáty ešte stále budú mať právomoc e, vo veciach, ktoré sa týkajú e, využívania pozemkov alebo environmentálnych opatrení. Nové nariadenie jasne stanovuje rozsah osobnosti. Uvádzajú sa tam samozrejme aj výnimky. Hovoríme o doprave prostredníctvom lanovkových zariadení. Hovoríme o zmiešanom type e, dopravy, hovoríme o lanovkových zariadeniach používaných e, vo voľnom čase. Hovoríme o nahradení tých častí takýchto zariadení, ktoré sú zastaralé alebo nesplňajú podmienky v rámci posúdenia zhody e, tých bezpečnostných e, častí alebo podriadených systémov, to musí byť e, harmonizované, lebo ináč budú deformácie na trhu. A to posúdenie na tej podsystémy je zachované. Ak som sa pomáhal, tak sa ospravedlňujem. A teraz komisárka Bienkovská, nech sa páči. Thank you, Madam Chair, honorable members. First, I would like to Ďakujem. Chcem sa poďakovať výboru pre vnútorný trh a ďakujem spravodajcom pani Ford, pani Štiller a pánovi López Isturis, ktorí usilovne pracovali na týchto troch spisoch. Je to dobrý kompromis, ktorý dúfajme nám umožní rýchlo tieto tri nariadenia v prvom čítaní schváliť. Lepší vnútorný trh je priorita komisia. Tento balík ukazuje, že my aj plníme, čo sme si predsa vzali. Je to dôležitý krok, aby sme vytvorili jednoduchší právny rámec. Tieto tri nariadenia o osobných ochranných prostriedkach, spotrebičoch spadujúcich plynné paliva a lanovkových zariadeniach pokrývajú veľkú časť produktov, ktoré sú v obehu na vnútornom trhu. Sú to produkty, ktorý, ktoré milióny občanov denne používajú a legislatíva vnútorného trhu musí zabezpečiť, aby tieto produkty boli bezpečné. A pokiaľ ide o osobné ochranné prostriedky, e, musia poskytovať primeranú ochranu. Takisto musíme zabezpečiť, aby podniky, ktoré vyrábajú tieto produkty, e, mali právny rámec, ktorý vyhovuje im pod ich potrebám a aby mohli ostať konkurencieschopní. Teda právny rámec musí byť jasný a nie príliš preťažujúci. Tento balík je dôležitým krokom k zjednodušeniu regulačného rámca. Je to tzv. nový prístup komisie. Tieto nariadenia um, sú nariadeniami a nie smernicami, čiže sú priamo uplatniteľné okamžite členských štátoch a to zjednoduší život podnikom. Namiesto analýz, namiesto uh, rešerší v 28 právnych systémoch podniky môžu využiť jeden jediný text, ktorý je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ okamžite. Týmto balíkom sa blížime aj k ukončeniu implementácie nového legislatívneho rámca, ktorý Eh, legislatívu jednotného trhu skompaktní a bude vlastne tým pádom tento rámec ľahšie uplatniteľný. Nové eh, záväzky pre distribútorov aj dovozcov boli teraz zavedené, majú teraz jasnejšie úlohy a pravidlá a eh, sú jasne stanovené kontroly, ktoré sa musia robiť pred tým, ako sa dovedie, dovezie produkt z tretieho štátu do EÚ. Nové pravidlá vysledovateľnosti umožnia sledovať produkt v celom distribučnom reťazci. Takisto orgány dohľadu nad trhom budú mať v rukách lepšie nástroje, aby mohli bojovať proti nebezpečným produktom na trhu EÚ. A to mm, bude v prospech podnikov, ktoré dodržiavajú pravidlá. Takisto to zníži neférovú hospodárskú súťaž. Výhody tohto balíka teda budú plynúť všetkým spotrebiteľom, podnikom aj úradom. No a dovolte ešte krátka poznámka inštitucionálneho charakteru. Nedávno boli ukončené rokovania o medziinštitucionálnej dohode o lepšej legislatíve a bolo potvrdené, že komitologické výbory nie sú tie isté ako expertné skupiny komisie. Nové, in, nová inštitucionálna dohoda onedlho začne platiť a komisie, komisia bude venovať väčšiu úlohu, pardon, väčšiu pozornosť úlohe výborov. Tento návrh bude mať pozitívne účinky na podnikateľský priestor v Európe. Je to vďaka dohode spolu zákonodarcov a takisto to vyprodukuje veľké výhody pre um, vnútroštátne administratívy a preto komisia uh, víta tento kompromisný balík. Ďakujem. Ďakujem teraz pani Agea. Eh, ďakujem pani predsedajúca, vážená pani komisárka Bienkovská. Ako spravodajkyňa eh, k stanovisku, eh, ktoré vypracovalo EMPO, pokiaľ ide o správu o osobných ochranných prostriedkoch. Chcem pripomenúť, že to stanovisko bolo jednomyselne schválené na úrovni výboru pre zamestnanosť a Ehm, bolo tam viacero tých informácií, ktoré sme dali. My sa domnievame ako výbor, že bezpečnosť e, zamestnancov je mimoriadne dôležitá. My sme naznačili, že je treba e, zabezpečiť e, nástroje na vo forme ad hoc pre tých, ktorí pracujú s rôznymi takýmito prostriedkami a ktoré ich posudzujú, posudzujú ich zhodu a je nevyhnutné všetko to zjednodušiť a spraviť to pre tých, vhodné pre tých, ktorí s tým pracujú. A my to konštatujeme, že minimálny bol tento vstup z našej strany a že tie indikácie, ktoré sú mnohem dôležité, hlavné, pokiaľ ide o tú komunikáciu, ktorá musí byť posunutá na tých, ktorí využívajú e, takéto zariadenia, tá bola obmedzená. My každopádne si vyhradzujeme právo overiť si, aké sú presne tie podmienky, ktoré sú uvedené v tej správe a eventuálne potom odobríme takúto správu. Ďakujem. Ďalším rečníkom bude pán Arimov. Nech sa páči. Kolegyne, kolegovia, ja sa vyjadrujem ako vedúci rokovaní za EPP a, a som e, zodpovedný za osobné ochranné prostriedky. E, Európsky vnútorný trh má vysoké normy v oblasti ochrany spotrebiteľov. Môžeme tvrdiť, že nikde na svete nie je spotrebiteľ tak dobre chránený ako v EÚ. Konkrétne pri tomto nariadení Ide napríklad e, pri vysoké normy pri e, ochranných e, helmách alebo pri slnečných okuliároch, športovom vybavení a tak ďalej. Netýka sa to kuchynských chňapiek. Keď mojej cére kúpim napríklad helmu, cyklistickú helmu, otcovi kúpim ochrannú masku, ktorú používa pri svojich hobby prácach, tak mám záruku, že tieto produkty sú e, bezpečné a že sme chránení pred zlou kvalitou. Pre nás je takisto dôležité e, podporiť aj malé a stredné podniky, ktoré vyrábajú takéto produkty a to bez toho, aby sme vytvárali veľkú byrokraciu pretože malým a stredným podnikom chýba čas na byrokraciu, čiže ani najlepšie predpisy e, im nepomôžu, keď nie sú schopní ich dodržiavať. Ja vítam najmä, že sme sa dohodli na zjednodušenom konaní pre e, novú certifikáciu, čiže ak produkt nebol zmenený a naďalej zodpoveda predpisom, tak by výrobca už nemal druhý raz platiť za opätovnú certifikáciu. Mali by sme ukázať, že vieme zrealizovať obe veci, chrániť európskeho spotrebiteľa pred podvodom a zlou kvalitou a na druhej strane E, chrániť e, podniky pred prehnanými byrokratickými požiadavkami. A z tohto dôvodu e, budem hlasovať za túto správu. Ďakujem. Ďakujem pani Westphal. Má slovo. Ďakujem pani predsedajúca. Úprava osobných ochranných prostriedkov to nie je téma, s ktorou my poslanci môžeme získať veľké uznanie u spotrebiteľov. Je to taká popoluška medzi politickými témami, ale napriek tomu je to dôležitá téma, pretože ide o bezpečnosť, ako povedali aj kolegovia. Sľubuje sa pri týchto prostriedkoch bezpečnosť, ale musí to byť aj zaručené. Napríklad ochranné prostriedky pre požiarníkov e, alebo pre poľovníkov, e, ochranný odev ktorí e, denne nosia 242 miliónov pracovníkov v celej EÚ. Nejde iba o ochranné prostriedky pre profesionálov, ale ide aj e, o e, prostriedky, ktoré používame v súkromí. Pani predsednička Ford, áno, ide aj o rukavice, ktorými vyťahujeme plech e, z rúry. Aj tam musí byť zaručená bezpečnosť. Všade, kde sa na obale sľubuje bezpečnosť, tak musí byť aj ten produkt vnútri bezpečný. To sa nám podarilo pri rokovaniach s radou a komisiou my sme si boli vedomí, aj toho nebezpečia, že vytvoríme príliš veľkú byrokraciu. Samozrejme, preto sme niektoré veci vyškrtli, napríklad tie gumové rukavice do domácnosti alebo športové odevy. To tam nemá čo hľadať. Takisto sme zmiernili niektoré požiadavky pre výrobcov, majú viac právnej istoty teraz Čiže napríklad e, svoje dizajny si môžu recertifikovať bez problémov, ale takisto aj orgány dohľadu nad trhom e, dostali e, právomoci do rúk, takže ja si myslím, že moja politická skupina by mala hlasovať za tento balík. Ja to odporúčam. Ďakujem a teraz pán Dalton, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja vítam tú revíziu lanovkovej legislatívy pretože takýmto spôsobom národné úrady budú môcť lepšie kontrolovať bezpečnosť. A komisia však nepochopila tú situáciu, kde sa hovorilo o historických hľadovkách. Toto je však dobrá správa napríklad pre lanovku Strovše, ktorá bude oslavovať 150. narodeniny. Pôvodne mala pomáhať ľuďom miestnej oblasti dostať sa na kopec tejto oblasti avšak medzičasom sa stala veľkou turistickou atrakciou. Splňa patričné bezpečnostné opatrenia, ale pokiaľ ide o tieto nové paušálne pravidla, tak pravdepodobne to povedie k jej zatvoreniu, pretože sa ťažko upraví na tieto nové požiadavky. Takže je dobré, že tu vidíme, že takýto paušálny prístup bol zastavený a že historické turistické atrakcie ako táto spomínaná lanovka budú tu pre turistov a naďalej. Ďakujem. Ďakujem pani Haranzová, nech sa páči. Ďakujem pekne pani predsednička, pani komisárka. Tieto tri zložky možno nie sú tie najsexy témy, ktoré tu máme práve v tomto neskorom čase, priam nočnom, ale kvôli tomu, že viaceré tie rokovania, ktoré tu boli, a, tak tu občania jednoducho budú mať bezpečno, väčšiu bezpečnosť zagarantovanú občania istotne vedia, že keď idú do práce, sa môžu osprchovať alebo sa vlekom vybrať na vrchol kopca, kdekoľvek sa nachádzajú, všade budú mať zaručenú najväčšiu mieru bezpečnosti. A som rada, že zvyťazil zdravý rozum, pokiaľ ide o tie historické lanovky ako tá, ktorá je napríklad na Petríne, že takéto lanovky boli vyčlenené z tohto navrhovaného predpisu. Podľa mňa tieto zložky sú dobrým príkladom toho, kde európska harmonizácia e, sa drží zdravého rozumu. Pokiaľ je technické štandardy, ktoré by mali byť odlišné medzi jednotlivými členskými štátmi, tak práve takéto spoločné technické regulácie práve zlepšia konkurencieschopnosť práve v takýchto oblastiach znížia nadmernú reguláciu a zabezpečia väčšiu bezpečnosť pre nás všetkých. Pani komisárka, Apelujem na komisiu, aby pokračovala aj naďalej uplatňovanie svojich legislatívnych právomocí na to, aby sa harmonizovalo tam, kde sa to oplatí a kde ten zisk je jasný. Takéto konkrétne kroky sú dôležité na to, aby sme mali dobre fungujúci na ten vnútorný trh. Ďakujem. Ďakujem a teraz pán Maštálka. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegovia a kolegyne. Škoda, že už je tak neskoro že sa venujeme otázkam, ktoré sú pre našich občanov zaujímavé. Cieľom komisie je nahradiť pôvodné smernice z roku 1989 nariadením, ktoré by viedli k e, povinnému užívaniu týchto predpisov všetkých členských štátov. Ide o veľký hospodársky význam pre hospodársky trh v Európe. V 2010 to bolo 10 miliard eur a stále to narastá. To všetko podporujú vlastne také nové technológie ako nanomateriály a iné. Myslím, že väčšina týchto zmien sú pozit- je pozitívne, ale niektoré sú problematické. Napríklad začlenie osobných ochranných prostriedkov proti teplu, vlhku a vode, alebo rozmanitosť jazykových režimov, ktoré sú tu zvolené na rôzne informácie, ktoré treba sprostredkovať, alebo nesúľad medzi 10-ročnou lehotou na uchovávanie technickej dokumentácie a 5-ročná lehota, ktorá to mená platnosť o osvedčeniach o zhode. Takže kľúčová otázka tohto návrhu je, ako dosiahnuť rovnováhu medzi ochranou záujmov spotrebiteľov a výrobcov, predovšetkých malých a stredných podnikoch, a zároveň ako zasadiť používanie OOP do globálnej politiky Takto prispieme k väčšej bezpečnosti. Ďakujem. Pani Parker. Ďakujem pekne, pani predsednička. Harmonizácia a Európska únia, to ide ruka v ruke. Preto takúto diskusiu tu máme aj o troch správach, ktoré majú zlepšiť harmonizáciu. Pašálny prístup európskych prístupov nie je dokonalý. A tieto navrhované správy nie sú výnimkou. Vláda v Spojenom kráľovstve zdôraznila, že regulácia nariadenie OOP e, my vieme veľmi dobre, že Spojené kráľovstvo vlastne bude mať bude nútené prijať tento návrh tak dúfame, že to jednoducho bude len na prospech. My vieme, že to obchodovanie medzi jednotlivými štátmi je dobré, ale Otázka je, či takéto nariadenia, ktoré tu máme a úpravy, či skutočne sú potrebné. Nie som presvedčená. Ďakujem. Teraz pán Buson. Vážená pani predsednička, vážení kolegovia a kolegyne, za EPP by som povedal len toľko, pokiaľ ide o správu pani Štýlerovej, že sa chcem poďakovať za túto správu, ale aj všetkým ostatným spravodajcom, chcem zaváhoželať za všetky správy, ktoré tu máme, pretože tu je veľa, bolo veľa odvedenej práce toto nové nariadenie, pokiaľ ide napríklad o tie plynové spalovacie zariadenia, to je návrh, ktorý harmonizuje eh, predpisy v Európskej únie, to zabezpečí aj voľný pohyb alebo predaj týchto strojov, ale aj dobré fungovanie jednotného vnútorného trhu, pokiaľ ide o tieto spotrebiče spalujúce plynné palivá. Ide tu o veľkú bezpečnosť a štandardy pre spotrebiteľa. Takýmto spôsobom redukujeme určité bezpečnostné rizika, ktoré súvisia s požívaním plynu a zabezpečuje sa oveľa racionálnejšie využívanie energie. Máme tu vlastne takýmto, takýto prenosný e, nástroj na varenie, alebo či už ide o veľké kotle, ktoré využívajú plyn. Pokiaľ ide takéto nástroje, Treba povedať, že takýchto nástrojov máme v Európskej únii až 470 miliónov. To znamená, každý rok sa tu predávajú milióny takýchto zariadení. A ja sa teraz teším, že pani spravodajkynia, pani Štýler, berie do úvahy niektoré prvky, ktoré vlastne súvisia s bezpečnosťou pre spotrebiteľov. Boli tu zmeny napríklad, pokiaľ ide o bezpečnostné opatrenia a nesmieme na to zabúdať ani v kontexte napríklad možného otrávenia plynom, ktorému sa takýmto spôsobom môže zamedziť napríklad oxid uhly, uholný, ktorý môže prezentovať veľké riziko pre, ži- pre život ľudí. Takže práve takýto plyn, ako napríklad oxid uholnatý, a už nebude prezentovať také veľké riziko. Ďakujem pekne teraz pani Komi. Už to funguje. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani komisárka. Prajem pekný večer. Implementácia predpisov týkajúci sa datového notárneho to je veľký dôležitý cieľ pre nás a my sa musíme to usilovať, predsa už celé roky pracujeme práve na tejto téme, pokiaľ ide o posilnenie harmonizácie národné a zosúladenie národných predpisov jednotlivých sektorov, to je takisto veľmi dôležitý aspekt. Takýmto spôsobom nielen zjednodušíme určité predpisy a podnikom vlastne zjednodušíme fungovanie, ale takisto lepšie ochránime aj spotrebiteľov. Takýmto spôsobom sa uľahčí každodenný život našim občanom. To je našim cieľom. Pokiaľ ide o to, že ako spravodajkyňa, keď som bola za jednotný vnútorný trh tak sme hovorili o podobných prístupoch, musíme ho ešte ďalej prehlbiť, musíme sa zbaviť všetkých prekážok, ktoré máme na ceste harmonizácie. Častokrát hovoríme o hospodárskej únii, ale v podstate takáto hospodárska únia ešte neexistuje v právom slova zmysle. Preto musíme stále viac hovoriť aj o týchto prekážkach, ktoré sa snažíme odstrániť. Pokiaľ ide o tieto správy, tu by som sa chcela vyjadriť blahoprajne voči našim kolegom príjmeme tieto správy a takýmto spôsobom prispiejeme k týmto našim cieľom. Efektívnejšia harmonizácia takýchto smerníc a naradení to je prvý krok smerom dopredu. To je vlastne to, čo my ako komisia a parlament chceme stále viac e, podporovať, pretože vlastne tieto nariadenia takýmto spôsobom musia byť čo možno najrychlejšie prijaté v jednotlivých členských štátoch. To je vlastne zmysel a účel Európskej únie a cieľ Európskeho parlamentu. Ide tu napríklad o oblasti, ktoré sú vlastne navzájom odlišné, ale predsa len sú veľmi dôležité, aj pokiaľ ide o hospodársky rozmer. A preto si želám, aby sme zlepšovali pravidla aj naďalej, aby tie pozitívne výsledky, ktoré tu máme, skutočne mohli potom objaviť ešte raz aj v hospodárstve, aj pokiaľ ide o zamestnanosť. Pán Rybich, nech sa páči. E, srdečná vďaka, pani predsedajúca. Myslím, že ide aj o to, aby sme pri harmonizácii dosahovali hospodárske účinky a hlavne pre malé a stredné podniky zabezpečili prístup k trhu a regulovali tento prístup k trhu. A tým pádom je jasné, že nariadenie o lanových dráhach, lanových zariadeniach bude zohrávať dôležitú úlohu, pretože veľmi sú rozšírené takéto zariadenia v cestovnom ruchu, ale aj v budúcnosti z pohľadu Smart Cities budú mať veľkú dôležitosť. A hlavne pokiaľ ide o tie inteligentné mesta, tak tam E, lanovkové zariadenia produkujú veľmi málo hluku, e, takisto neznečistujú alebo nejak prach neprodukujú. To znamená, premostujú nejaké prekážky, e, dobre sa dajú použiť na takéto preklenujúce nejakých prekážok lanové zariadenia. Samozrejme je nevyhnutné, aby tá bezpečnosť bola na dobrej úrovni a môžeme takto znižiť aj počet nehôd na cestách a je to vhodné aj z pohľadu vnútorného trhu, to jasne je tu poukázané a tým pádom vytvoríme aj nové pracovné miesta, pretože táto nová európska kultúra zvýšenej bezpečnosti samozrejme je aj takým šlágrom pre export a naši výrobcovia lanových zariadení, lanovkových zariadení už prenikli na veľkú časť globálnych trhov a istotne sme my k tomu prispeli aj v tejto oblasti budú zaznamenané miliardové obraty a výbor, ktorý sa zaoberá aj e, vedou, výskumom v rámci svojho technology assessment, assessmentu, teda posúdenia využitia tých technológií, považuje práve použitie takýchto lokových zariadení za veľmi dôležité. Toto spolu s e, elektronickou mobilitou nadobudne ešte väčšiu dôležitosť do budúcnosti. Ďakujem pekne, pán Kelly. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Som rád, že môžem vystúpiť v mene mojej skupiny k tejto veci. Všetci súhlasia, že toto nie sú témy, ktoré by e, sa objavili v titulkoch, ale sú dôležité pre spotrebiteľov. Je skvelé, že tu máme poslancov v snemovni, ktorí sú ochotní venovať svoj čas a znalosti a venujú sa takýmto témam môžu si byť istý jednou vecou, že takáto práca povedie k záchrane životov európskych občanov z dôvodu harmonizačných štandardov a zabezpečenia, že všetko bude tak, ako má byť. Pokrývame tu tri oblasti, lanokové zariadenia, spotrebiče spalujúce plynné paliva a obsobné ochranné prostriedky. Pokiaľ ide o tie lanokové zariadenia, asi 60% ich máme po celom svete, 17 tisíc, tak okolo 17 tisíc ich eh, v Európe aj v Írsku sa spoliehame na novké zariadenie, ktorým sa spájame s pevninou, e, naplňajú úlohu bezpečnosti, ako aj istého vyššieho štandardu. Pokiaľ ide o spotrebiče, tak máme 30 miliónov varičov a boilerov po celej Európe. Tom, z toho môže vyplynúť veľa nehôd, hlavne ten oxid uholnatý je najväčším zabijakom v tejto súvislosti. V mojej krajine sme mali veľmi úspešnú kampaň na po, zvýšenie povedomia o nebezpečí oxidu holnatého a silná dobrá legislatíva harmonizovaná po celej Európe je dobrým krokom a to nám samozrejme pomôže ukončiť e, jednotný trh. A posledná oblasť, ktorú sa zaoberáme, osobné ochranné prostriedky, stačí si vypočuť to, čo hovorí Vicky Fordová, ktorá nám jasne povedala, čo sa môže stať, keď sú tu menej kvalitné produkty, ktoré sa dostanú na trh Čiže keď tu nastavíme štandardy, normy a zabezpečíme ich uplatňovanie, tak tým povzbudíme tak e, výrobcov e, a dáme im istý pracovný, teda legislatívny námec, o ktorý sa môžu oprieť, ale takisto aj spotrebitelia budú mať e, najväčší možný možno ochranu a bude sa to odrážať aj teda na tých spotrebičoch, ktoré budú nakupovať. Ďakujem pekne. A teraz pán Čírio. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja sa domnievam, že dnes E, sme súčasťou diskusie e, vo vzťahu k téme, ktorá je veľmi dôležitá, ktorá sa môže týkať všetkých tém a materiál nielen tých, e, ktoré sú zhrnuté v týchto dokumentoch, pretože evidentne harmonizácia na úrovni európskej je mimoriadne dôležitým faktorom No, bolo by na mieste a vhodné e, predstaviť si Európu, kde možno by tie normy a štandardy boli rovné pre všetkých a že by aj spotrebitelia boli potom rovní pred týmito normami a štandardami, pretože to by skutočne znamenalo víziu, ktorá by bola taká integrovanejšia celej Európy a to by možno lepšie zastupovalo e, všetkých občanov v Európe dnes e, a teda ako diskutujeme počas tejto plenárnej schôdze o harmonizácii štandard, štandardov ohradom ohľadom lanovkových zariadení, to všetko, čo sa týka prepravy po, po, po týchto horách, a, tak musíme to harmonizovať e, správnym spôsobom, e, pretože často tu ide o preklenutie nejakých mali, e, malých drobných vzdialeností a je možné, že tie štandardy sa medzi Francúzskom a Talianskom veľmi rozlišujú, ale tu nám vzniká aj nebezpečie nele, ne, takej, takej nekalej hospodárskej súťaže. Preto je nevyhnutné aj dnes e, spraviť kroky vpred, dôležité kroky vpred. Je e, treba harmonizovať túto európsku legislatívu a postupne e, treba takto pokryť všetky odvetvia, ktoré spadajú pod európsky priestor. Ďakujem pekne a pán pospíšil naposledy. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som sa chcel pripojiť k predrečníkom. Všetko dôležité už bolo povedané. Dovolte mi len doplniť, že aj ja považujem túto problematiku za mimoriadne dôležitú. Na adresu pani komisárky by som chcel povedať, že považujem za dôležité to, čo sa na prvý pohľad javí ako čistá formalita, že od smerníc prechádzame k nariadeniam. V Českej republike 5 rokov zodpovedný za implementáciu smerníc do národného právneho poriadku som bol a viem, aké sú tam potom rozdiely medzi tými národnými úpravami na úrovni jednotlivých členských štátov. Jedna smernica, 28 rôznych implementácií. Ak tu chceme skutočne vytvárať jednotný trh s jednotlivými pravidlami, tak potom je podľa mňa oveľa lepšie použiť nariadenie, ktoré jednoducho platí ako jeden právny predpis pre celé územie Európskej únie. Takže prechod od smerníc k nariadeniam je v tomto prípade podľa mňa veľmi dôležitý. A samozrejme aj obsahovo to, čo dnes rokúvame na to, čo bude platiť, e, to je oveľa lepšie ako existujúca právna úprava e, naprieč viacerých roztrieštených e, smerníc. Kolegovia hovorili o jednotlivých výrobkoch, hovorili o tom, že tu budú jednotné pravidlá, ktoré sa týka požiadaviek vzťahujúcich sa na tieto výrobky. Chcel by som osobitne poďakovať spravodajcom a chcem sa vyjadriť k rokovaniu na úrovni výboru IMKO. Tam sa nám podarilo racionalizovať požiadavky, ktoré sa vzťahujú na výrobky v rámci skupiny osobne ochranných prostriedkov. Je to dobré, ďakujem, podporujem návrh. A teraz e, spontánna rozprava. Jedna osoba, ktorá chce vystúpiť, pán Marias, nech sa páči. Ďakujem, Ďakujem pekne. Diskutujeme o veľmi dôležitej veci, ktorá sa týka bezpečnosti spotrebiteľov a bezpečnosti aj pracovníkov, zamestnancov. Je zjavné, že ekonomická globalizácia a liberalizácia obchodu vyústila k transferu výroby do rozvíjajúcich sa krajín, kde Cieľom bolo znížiť výrobné náklady, zvýšiť zisky, v dôsledku čoho došlo aj k polaveniu v tých bezpečnostných štandardoch. V dôsledku čoho e, viaceré produkty a zariadenia sa objavili na európskom trhu, ktoré sú rizikové. E, konkrétne ide o spotrebiče spalujúce plynné paliva, ktoré boli dovezené z Číny. E, zaznamenali sme viaceré početné nehody vo forme výbuchov, respektíve zvýšenia úrovni oxidu uholnatého a mali sme aj viacero smrteľných e, prípadov v dôsledku tohto plynu. Musíme preto prieť opatrenia. Pani Pienkovská. Thank you, ma- Ďakujem, pani predsedajúca. Vážené poslanky, nevážení poslanci, ďakujem za pripomienky, za komentáre k tomuto balíku. Poprvýkrát e, počas mojej krátkej kariéry na komisie som mala e, toľko podporných stanovísk a jednomyselnej podpory. Ďakujem veľmi srdečne spolu, spravodajcom za to, že spolupracovali na týchto troch textoch. Ďakujem za nový legislatívny rámec. E, stručne zdôrazním tri veci. E, tieto tri nariadenia vytvoria modernizovaný a jednoduchší právny rámec e, a tým, že máme nariadenia na miesto smerníc, zjednodušíme život podnikom a budeme mať lepšie predpoklady na boj proti nebezpečným produktom a to je predpoklad ochrany občanov a poctivých podnikov zasa. Ja e, vás prosím o jednoznačnú podporu tohto balíka a ďakujem ešte raz spravodajcom za prácu. Ďakujem. Teraz uh, spravodajcovia, spravodajkyne, nech, nech sa páči pani Ford, ako prvá má slovo. Ďakujem. Vnútorný trh má zjednodušiť obchod medzi 28 štátmi. Je to 500 miliónov spotrebiteľov. Niekedy nepotrebujeme vždy jednotný prístup, ale niekedy áno. A dnes sme hovorili o tom, že musíme ľudí chrániť pred plynovými kotlami, aby nezomierali v dôsledku oxidu uhol tak, aby nespadli zo stoličky, keď sa stolička zlomí, alebo aby e, sa nezranili, keď používajú osobnú ochrannú pomôcku. Za posledných 25 rokov trh bol zjednodušený, zmodernizovaný aj, a rámec, právny rámec bol stále jasnejší a jasnejší. A teraz sme vyrokovali ešte lepšiu pozíciu. Ja som predložila 146 pozmeňovacích návrhov k návrhu komisie a 117 sa dostalo do legislatívy vrátane nového postupu pre malé podniky, ktorý im zjednoduší prácu. Odstraňovali sme byrokraciu a zachovali sme tú istú úroveň ochrany. Snažíme sa nezvyšovať náklady pre spotrebiteľov a výrobcov a dúfam, že toto všetko pomôže obchodu. Môj koleg- moja kolegyňa z UKIP povedala, že nechápe, prečo potrebujeme túto legislatívu, ale ona sa nevyjadrila v žiadnej rozprave a nepredložila ani jeden pozmeňovací návrh. Keď pripravujeme pravidlá pre našich podnikov, pre naše podniky a spotrebiteľov, tak e, musíme o tom hovoriť a ja radšej e, som pri stole a rokujem, pretože ak nie sme pri stole počas rokovania, potom sme na niekoho jedálnom lístku. Ďakujem a teraz pani Štiller. Ďakujem pani predsedajúca. Ďakujem spravodajcom. Tie pekné slova, ktoré sme počuli od kolegov dnes večer, ma dojali. Dokazuje to, že tá práca je naozaj dôležitá, zachraňujeme životy, musíme si pripomenúť, prečo tu sme, pretože už je polnoc, je nás tu málo, ale napriek tomu je to dôležitá téma. A pokiaľ ide o vnútorný trh, áno, máte pravdu, ak spolupracujeme, nájdeme kompromis. Musíme byť pri stole. Keby e, UKIP urobil, čo chce, tak by sme opustili všetci EÚ ale museli by sme platiť za tieto privilégia a to nie je dobré riešenie. Sme radi, že UKIP je zati- že Spojené kráľovstvo je zatiaľ v EÚ, pretože môžeme ovplyvňovať vnútorný trh. Predchádzajúce holandské predsedníctvo pred mnohými rokmi povedalo, že EÚ je nádherná vec, je to úžasný proces, a je to niečo veľmi vzácne a musíme e, túto vec chrániť. Máme vnútorný trh 500 miliónov spotrebiteľov, 28 štátov a dnes môžeme príjmať rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú všetkých týchto ľudí pozitívnym spôsobom a to je niečo naozaj vzácne a čo je hodné aj e, chrániť a brániť. Ďakujem za toto privilégium, že môžem pracovať s s kolegami, ktorí pracujú v prospech vnútorného trhu. A pán Isturias White, nech sa páči, ako posledný. Ďakujem, pani predsedajúca. Tak ako všetci, aj ja som spokojný so spoluprácou s pani Forda Styler Myslím si, že e, sme pracovali úspešne. Samozrejme, vždy sú takí, ktorí sa nechcú zúčastniť a tak ďalej, ale napriek tomu si myslím, že sme teraz urobili obrovský krok pre vnútorný trh. Preto som aj v tomto výbore. Ja som nováčik vo výbore, ale som veľmi hrdý na to, že tu pracujem. A ja som sa veľa aj od mojich kolegy naučil teraz, keď sme spolu e, pracovali na tejto správe. Chcem povedať štyri veci k tejto správe. Takže e, viac informácií pre spotrebiteľov, napríklad aj cez webové stránky výrobcov, cez články a tak ďalej, potom brzdové systémy pri lanovkových zariadeniach. Tam e, musíme zaručiť technologickú neutralitu, aby mohla existovať spravodlivá hospodárska súťaž medzi trhovými subjektami. No a potom sa tam hovorí aj o sankciách, to je novinka. Pani Lucy Anderson, tieňová spravodajkyňa E, tá sa zasadzovala za to, aby e, boli posilnené sankcie v nariadení, to sme urobili a potom takisto sme e, dali do ochrany historické lanovky, pretože to je pre cestovný ruch veľmi dôležité. No a ešte um, raz sa chcem poďakovať tieňovým, pretože e, spolupráca na harmonizačnom balíku bola dobrá a pozmeňovacie návrhy sme sa snažili do čo najväčšej miery zobraň, zo, zohľadniť a preto je výsledok uspokojivý pre mnohých a myslím si, že môžeme byť hrdí na e, tento výsledok. Ďakujem veľmi pekne, dobrú noc prajem všetkým.